pekne, pani komisárka. Končím rozpravu. Hlasovanie sa uskutoční na najbližšej schôdzi. A teraz sa dostávame ďalšiemu bodu nášho programu. Je to ústna otázka, ktorá sa týka Peking plus 15, akčná platforma pre rodovú rovnosť. Autorom ústnej otázky je pani Eva Brit Svensson. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Otázka ženských práv bola pre mňa vždy veľmi dôležitá. Preto som veľmi rada, že dnes táto otázka je centrom diskusie na plenárnej schôdzi. Po výbore pre ženské práva sme prijali uznesenie, ktoré je stanoviskom parlamentu, čo sa týka pekingskej platformy. A chcem sa poďakovať kolegom na výbore za výbornú spoluprácu. Platforma sa schválila roku 1995 v rámci, v rámci OSN a to bol historicky dôležitý krok. Táto schválená akčná platforma, tzv. Platform for Action, bol prvý globálny dokument svojho druhu e, zamerával sa celkovo na práva a situáciu žien. OSN má dlhú tradíciu, čo sa týka ľudských práv. Už v roku 1948 sa schválila deklarácia, je to deklarácia ľudských práv, ktorá pozostáva z, 10, z 30 článkov, ktoré sa mnohé citujú. V jednom z týchto článkov je uvedené, že je nutné e, mať ľudské práva, a bez ohľadu na pohlavie. Otázka rovného postavenia žien a mužov, to je súčasťou aj zmluvy Európskej únie, to je súčasť aj charty ľudských práv. Vo výbore sme sa shodli na tom, že pekinská platforma je veľmi dôležitá a že musíme konkrétnejšie pracovať v Európskej únii a musíme systematicky sledovať vývoj a zabezpečiť, aby sme dosiahli vyššiu mieru rovnosti medzi ženami a mužmi vo všetkých oblastiach. Nový Európsky inštitút pre rodovú rovnosť vo Vilniuse e, nám určite veľmi pomôže pri práci a môže sa zoberať výskumom, môže sledovať politické opatrenia, ktoré sú najefektívnejšie, lebo je tu mnoho vecí, o ktorých nemáme ešte informácie a ja podporujem návrh na európsky ochranný Mm, príkaz, ktorým prišlo španielské predsedníctvo. Je tu v platforme viacero oblastí, ktoré sú veľmi dôležité a chceme dosiahnuť úspech. Sú tam oblasti, ktoré sa týkajú napríklad chudoby, ktorá sa týka všetkým žien. Je tu nedostatočný prístup k zdravotníckým službám pre ženy, je tu o násilie voči ženám vo všetkých existujúcich formách je tu nerovnosť eh, v rámci ekonomických štruktúr a v oblasti ekonomickej politiky. Ako iste viete, delegácia 8 poslancov eh, pôjde do New Yorku, kde budú zastupovať Európsky parlament. Budeme sledovať diskusie a rokovania, ktoré sú určitou snahou vyhodnotiť, čo spravil svet za posledných 15 rokov a či sa podal dosiahnuť plány v rámci tejto platformy. A o uznesení budeme hlasovať zajtra a to si zoberieme so sebou do New Yorku. To bude veľmi dôležité. Na výbore sme schválili určitý dokument, kde je uvedené, že sexuálne a produktívne zdravie je veľmi dôležité a je to súčasťou ženských práv a táto situácia sa musí zlepšiť v Európe ako aj globálne. Skupina EPP požiadala, aby sa o tejto časti hlasovala osobitne. Všetci vieme, že ak sa o nejakom nejakej časti text, textu hlasuje osobitne, tak to znamená, že toto je niečo veľmi dôležité a že je tu určitý záujem, aby sa o tom nehlasovalo v súvislosti so zvyškom uznesenia. Ja súhlasím s EPP, že ten odsek 9 je centrálny, ale ja sa trošku obávam, že oni chcú hlasovať e, negatívne a to by bolo e, veľmi smutné som si plne vedomá, že my v tomto parlamente máme rozdielne názory a zdieľame rozdielne hodnoty a tak to aj má byť. Preto vlastne tu máme diskusiu. Ale tento text je určité minimum a mali, mali by ho podporiť všetci. Žiaden iný text nie je navrhnutý, ktorý by mohol nahradiť ten ocek 9. Bolo by podľa mňa veľmi nešťastné, ak by sme išli do New Yorku s uznesením, ktoré by nehovoril nič o tejto základnej otázke. A toto je tiež centrálna otázka na globálnej úrovni. Ja si myslím a pevne verím, že všetci schvália ten text také podobe, ako predložený, lebo hovorí vlastne iba o tom, čo pre nás všetkých je úplne samozrejme. V samotnom procese sme, sme spolupracovali s tisícmi ženských organizácií, a tento dokument je veľmi dôležitý a má veľkú podporu. Ďakujem pekne za slovo. Pani za vypoviť, pán Diego López Garrido. Ďakujem a teraz za rádu, nech sa páči, pán López Garrido, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani Svensson. Ja vám veľmi ďakujem za úsnú otázku, ktorú ste položili. Určite veľmi dobre viete španielské predsedníctvo Európskej únie má ako jeden zo e, kľúčových prioritných prvkov rodovú rovnosť a stanovili sme si aj viacero cieľov, ktoré vyjadrujú tento, túto myšlienku rovnosti a rovnoprávnosti a tiež e, významu smernice pre nediskrimináciu a tiež v súvislosti s tým, čo ste už spomenuli, a síce boja proti násiliu na ženách a obhajovania a ochrany obetí tohto násilia a preto som aj veľmi rád, že je tu medzi nami pani komisárka Vivian Reding, ktorá je zodpovedná e, za problematiku rovnoprávnosti mužov a žien z hľadiska spravodlivosti. Na úvod by som rád povedal, že sa ospravedlňujem, že nie je prítomná ministerka španielskej vlády pre e, rovnosť príležitosti, pretože práve v tomto momente hlasuje v španielskom senáte o reforme e, zákona o umelom prerušení tehotenstva. Práve v tomto momente sa o tom hlasuje v Španielsku. EÚ vždy podporovala OSN v oblastiach v problematike rodovej rovnosti. Švedské predsedníctvo vypracovalo správu Peking 15, ktoré postúpilo španielskému predsedníctvu. Riešilo sa to aj vo výbore Júri a FAM. A hoci sa už dosiahol veľký pokrok v tejto oblasti, ešte veľa práce pred nami ostáva. A napríklad my sme zdôraznili význam toho, že je potrebné vylepšiť údaje a lepšie využívať ukazovatele, ktoré sme vypracovali v rámci kontextu e, pekinskej platformy. Je tam 12 ukazovateľov, ako viete, ktoré sa vypracovali v EÚ aby sme mohli vyhodnocovať a sledovať rodovú rovnosť, hoci v niektorých prípadoch sa nám nevždy podarilo ich e, nejakým spôsobom naznačiť napríklad v mass médiách, v životnom prostredí. Španielské predsedníctvo v maji zorganizuje technickú schôdzku, ktorá bude mať za tému ženy, mass média a stereotypy a to tiež spadá do kompetencie pani komisárky Redingovej. Na záver by som rád upozornil, že v súčasnosti je veľmi, jedna veľmi dôležitá otázka, síce je tu hospodárska kríza a okrem škôd, ktoré prináša, môže prinášať aj prekážky v boji proti nerovnosti medzi mužmi a ženami Môže to sa zdať paradoxné, ale práve rodová rovnosť nám môže pomôcť prekonať hospodárskú krízu práve rodová rovnosť, zabezpečenie prístupu žien na pracovný trh a tak ďalej. To môžu byť nástroje na boj proti hospodárskej kríze. Ja hovorím o stratégii EÚ 2020-2020. Európske inštitúcie jasne ukázali, že chcú, aby e, Európska stratégia 2020 mala prierezovú e, dimenziu rodovej rovnosti, aby aj táto dimenzia bola zachytená. Európsky parlament v správe z minulého roka žiadal radu aj Európsku komisiu, aby začlenili kapitolu eh, rodovej rovnosti a tiež stratégie 2020 a rada z novembra minulého roku a tiež neformálna rada z Barcelony poukázali na to, že členské štáty a Európska komisia musia pracovať na tom, aby v zmysle ich kompetencií sa mohla konsolidovať táto rodová dimenzia v stratégii 2020 a aby sa brali do vahy všetky politické horizonty a to v spolupráci s pracovným plánom, ktorý bol základným dokumentom na vypracovanie tejto stratégie tak som presvedčený, že tento dokument, ktorý nám Európska komisia prislúbila na 3. marec o stratégii 2020, dnes o tom hovoril aj predseda Van Rompuy a pán Barozo, tak dúfame, že bude v tomto dokumente začlenený aj tento aspekt. Takže treba naďalej pracovať, treba začleniť do tejto práce aspekty rodovej rovnosti. Je to otázka nielen spravodlivosti, ale aj koherentnosti a ducha EÚ, aby sme naďalej boli odvolávkou a referenciou vo svete rovnosti medzi mužmi a ženami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne a vítame tu uh, pani uh, Vivian Redding, pani komisárku a máte, nech sa páči, hneď aj slovo. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, je to pre mňa veľká česť, že moje prvé vystúpenie na plenárnom zhromaždení parlamentu sa týka otázky a odpovede na ženské záležitosti. Ja ako komisárka poverená základnými právami si myslím, že základné práva rodová rovnosť a e, rovnoprávnosť medzi mužmi je jedna z najdôležitejších a možno aj najstarších hodnot. A ja si s veľkým množstvom emócií spomínam a pripomínam, že asi pred 15 rokmi som ako mladá luxemburská poslankyňa pripravila pekínsku platformu. A teraz pozrite sa, sme v Európskom parlamente a pripravujeme pokračovanie tejto pekinskej platformy, takže uzavrel sa kruh. Nepotrebujem to tu zdôrezňovať, pretože rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami je jedna zo základných hodnôt EÚ. A môžete počítať s mojou aj angažovanosťou, aj angažovanosťou Európskej komisie. Tento rok predložím novú stratégiu komisie v oblasti rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami ktorá bude vychádzať zo súčasnej cestovnej mapy pre rovnosť 2006-2010 a o niekoľko dní začne 54. zasadnutie ženských práv OSN, ktorá sa bude vedovať tomu 15. výročiu Pekinskej platformy, tak Európsky parlament vyšle veľmi významnú delegáciu. Ja tam budem tiež prítomná spolu Eh, s predsedničkou rady. Bude to naša premiéra a my obe vystúpime na plenárnom zasadnutí. Ja si myslím, že to je tiež veľmi silný signál. A tiež to bude moment, kedy budeme môcť vyhodnotiť na medzinárodnej úrovni pokrok, ktorý sme dosiahli v 12 akčných oblastiach, ktoré sa stanovili v Pekingu ale tiež budeme musieť vidieť, aké ešte nerovnosti pretrvávajú vo svete, pretože aj keď došlo k nejakým úspechom a pokroku, ešte stále pred nami stoja určité výzvy. A musím povedať, že Európska únia je aj naďalej bude e, nástojiť naďalej na tom, čo je dôležité pre OSN a čo sa týka aj inštitucionálnych reforiem OSN a bude za vytvorenie gender entity v rámci OSN. EÚ zároveň podporuje aj túto oblasť v rozvojovom sektore v rámci mileniových cieľov. A tieto tiež zabezpečujú významný, významné postavenie 50 občanov vo svete, lebo vieme veľmi dobre vec mm, ženského, ženskej práce alebo bez práce žien mm, by sme sa tiež nedostali ďalej a preto je dôležité, aby sa k tomu vyjadrovala nielen kompetentná komisárka, ale aby aj ostatní komisári, aby pracovali v tejto oblasti v rámci svojich portfólií. Takže tie kompetencie aj v rámci EÚ, ale tiež aj vonkajšie politiky a predovšetkým politiky spolupráce a rozvojovej pomoci. Všetci veľmi dobre vieme, že aplikácia pekinskej platformy bola veľkým pokrokom a na základe prijatia tejto platformy e, prierezová integrácia e, tohto rodového aspektu sa aplikovala v celej EÚ to bol ten signál, ktorý vyšiel z Pekingu a dopad bol skutočne obrovský, pretože vo všetkých našich členských štátoch naše politiky rovnoprávnosti sa neobmedzujú len na nejaké špecifické konkrétne aktivity, ale sú začlenené vo všetkých e, politikách. Akčná platforma umožnila tiež dosiahnuť pokrok na základe určitých ukazovateľov, ktoré boli vytvorené v Rade pre väčšinu akčných oblastí. 12, 12 aktivít, 9 ukazovateľov. A sme veľmi hrdí za výsledky, ale máme 3 ukazovatele, ktoré ešte treba vytvoriť a ja si myslím, že to je záväzok, ktorý rada prebrala, keď schválila závery, aby išla ďalej, aby rozvinula tieto chybajúce ukazovatele. 15. výročie akčnej platformy z Pekingu Švédske predsedníctvo urobilo bilanciu EÚ v oblasti rovnoprávnosti, rada schválila závery a Európsky parlament predloží svoje dokumenty. Tieto dokumenty samozrejme si nájdu svoje miesto medzi ďalšími európskymi politikami. Tak pani predsednička ako pán predseda práve hovorili o Európe, Európskej stratégii 2020, je normálne, že v tomto systéme, ktorý spustí ekonomické oživenie, tak ženy budú mať významnú úlohu hlavne v tom momente, keď strácame čím ďalej tým viac v oblasti počtu pracovných miest, tak my ani nemáme na výber. My skutočne ženy potrebujeme, aby sme dosiahli ekonomický rozvoj. To nie je už len otázka rovnoprávnosti, to je otázka hospodárskej politiky jednoducho. Takže nemáme na výber. Potrebujeme ženy, ak chceme sa dostať z ťažkosti. A tieto nové ukazovatele nám samozrejme v tomto zmysle pomôžu. A v rámci skupiny na vysokej úrovni sme pripravili pracovný program, ktorý umožní kontrolu týchto existujúcich e, ukazovateľov, ako aj vytvorenie chýbajúcich ukazovateľov. A samozrejme, bude nám pomáhať Európsky inštitút pre rovnosť žien a mužov, ktorý od budúceho týždňa, a to je tiež istý symbol, vtedy bude New Yorkská schôdza, tak budúci týždeň vo Vilniuse bude definitívne inštalovaný náš inštitút. Ďakujem pani predsednička. Dúfam, že aj po New Yorku budem môcť ešte podrobnejšie prediskutovať o stratégii komisie, pokiaľ ide o rovnoprávnosť mužov a žien. Urobíme to spolu, budeme spolupracovať, budeme to robiť pre 50 nášho obyvateľstva, pre 50 našich spoluobčanov a mm, je dôležité, aby sa nám to podarilo. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pani komisárka. budem e, od teraz predsedať a budem hovoriť e, v maďarčine. Chcel by som e, privítať pani komisárku a pána ministra. Máme tu 14 rečníčok, ktoré nasledujú. Takže je to rozhodne zlepšenie rovnakých príležitostí začína Krista Klas. Ďakujem, pán predseda. Určite to bude prínos. Pán predseda, pani komisárka, kolegyne, kolegovia Svetová konferencia žien z budúce, budúci týždeň v New Yorku je príkladom e, zrovnoprávnenia mužov a žien. E, bude to e, téma, kde budeme veľmi kritickí k tomu, čo sme dosiahli a čo ešte dosiahnuť chceme. To všetko budeme preverovať. Požiadavky konferencie z 15. júna 1995 kedy e, sme volali po slobode, rovnosti a miery, tak tieto ciele sú aj dnes, dnes konkrétnym popisom cesty. sme e, stále na ceste, cieľ máme pred očami, ale pripúšťame si, že táto cesta nebude jednoduchá, že budú na nej zastávky, zápchy a jednosmerky budeme novo def- musieť definovať e, túto trasu a cieľ. Es führen viele Wege nach Rom. Ako sa hovorí v Nemčine, do, do Ríma e, vedie mnoho ciest. Politika zrovnoprávnenia nemôže byť témou e, hlasovaní alebo malých e, nejasných väčšín v hlasovaní. Moja skupina pripúšťa slobodu rozhodovania a preto chceme oddelené hlasovanie, pani Svensson. Zrovnoprávnenie sa musí odohrávať v hlavách ľudí. Musíme vedieť presviečať. Vo vašom eh, uznesení pani Svensson ste eh, sa dotkli mnohých bolavých miest a mnohých miest, kde treba ešte budovať. Eh, rovnakú e, e, mzdu za rovnakú e, prácu, chudoba žien, násilie, práve tie problémy, ktoré v našej spoločnosti sa týkajú žien, to sú dôležité otázky, ktoré chceme pomenovávať v, tej, v tomto uznesení. Ale len o nich hovoriť to nestačí. Už len vymenovanie mnohých stratégií, paktov a tak ďalej. To všetko je na dvoch stranách vašej správy. V našej frakcii ide do veľkej miery o to, aby vždy, keď hovoríme o zrovnoprávnení, E, rovnako sme pomenovávali a zrovnoprávňovali mužov a ženy a dúfame, že konferencia, následnícka konferencia e, e, bude ďalším krokom ďalej v zrovnoprávnení. Ďakujem. Ďakujem, pani Klas. A na 1,5 minúty pani Gurmaj, nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, k výročiu spustenia tejto platformy máme možnosť nielen evaluovať, evaluovať ale musí, môž, môžeme myslieť aj o nových uh, smerovaniach. Uh, povzbudivý bol začiatok. 1990 bol uh, tu globálny konsenzus o zrovnoprávnení mužov a žien vo všetkých sférach života. Tento konsenzus uh, však nechal dlho čakať na nejaké nasledovanie ešte zďaleka nie sme tam, kde by sme sa chceli dostať. Mnohé oblasti nezaznamenávajú nejaké posilnenie pozície žien. E, dokonca v 21. storočí a v rozvinutých krajinách naďalej diskutujeme o základných otázkach a spochybňujeme základné práva, ako napríklad sexuálne reproduktívne práva vítam e, povzbudivé trendy, ale e, mnohé základné práva si zaslúžujú riešenie. Politické rozpravy, konzervatívne útoky, to všetko je alarmujúce a jasne to ukazuje skutočnosť, že boj za práva žien ešte neskončil. Viem, že sú tu možné kompromisy, ale nesmieme sa e, dohodnúť na najmenšom spoločnom menovateli a o pár dní v New Yorku sa musíme postarať o to, aby všetky ženy mali rovnaké práva, aby sa tieto práva aj e, e, ochraňovali. Musíme sa e, starať o to, aby si ženy uvedomovali svoje práva. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážená pani Gurmaj. A teraz ďalší rečník, je to pani Parvanova na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Keď sa pozrieme späť na to, čo sa dosiahlo od schválenia tej akčnej platformy pred 15 rokmi, keď si to pozrieme, tak vidíme, že stále ešte veľa práce pred nami. Ešte ani zďaleka sme dosiahli strategické ciele. Sú tu určité stereotypy, ktoré sa týkajú všetkých svetových regiónov ako Európskej únie. Ak chceme dosiahnuť progres v tejto oblasti, je dôležité, aby sme mali e, stratégiu na úrovni národnej ako Európskej únie. Musíme sa tu riadiť indikátormi z Pekingu. Zároveň musíme zabezpečiť aj to, aby sa monitorovali tieto e, indikátory, aby zodpovedali aktuálnej situácii. V Európe ešte je toho veľa, čo musíme vykonať. Pozrieme si situáciu na pracovných trhoch, musíme jednoducho prekonať ten rozdiel pri pláci, a pozrieme si postavenie žien vo vedení e, tak súkromných ako aj verejných organizácií. Potom sú tu aj e, otázky sociálneho postavenia, diskriminácia týka pre všetkým žien a vedie to k exklúzii a chudobe. Chudoba to je e, veľmi rozhodujúce pre zdravie. To znamená, že feminizácia chudoby má dopady v oblasti zdravie. No a ženy sú diskriminované, a ich potreby sa ignorujú vo veľkej miere a nepočúva sa ich hlas. Čo sa týka Rómiek, počakávaná e, dĺžka života je častokrát 10 rokov nižšia ako v, zvyšku obyvateľstva a mortalita je podstatne vyššia ako iného obyvateľstva. Diskriminácia sa musí riešiť, musíme na ňu pozerať aj z hľadiska starnúceho obyvateľstva. Rozdiely pri očakávanej dĺžke živote pri, medzi mužmi a ženami to bude znamenať určité, so, určitú sociálnu záťaž a problémy pre starnúce ženy. Toto je nový fenomén, ktorý sa šíri, je to vážna vec, musím sa na to pozerať a správne riešiť. A na záver, pani komisárka, chcela by som vás pozbudiť, aby ste prišli o smernicu, ktorá sa bude týkať násilia voči ženám. Všetky vás podporíme. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani Parvanová. A teraz má slovo na jednu minútu Nicole Kiel Nielsen, nech sa páči. Od roku 2006 OSN konštatovalo, že najzraniteľnejšie a najchudobnejšie osoby sú prvými obeťami klimatických zmien, zatiaľ čo ženy sú väčšinou práve v týchto dvoch kategóriách. V subsahárskej Afrike aj keď ešte sú tam navyše aj diskriminované, pokiaľ ide o majetok a o pôdu. E, sucho, klimatické zmeny ešte viacej zhoršuje ich postavenie. Nedávna správa na uvažuje, že v roku 2050 asi 1 miliarda osôb sa presťahuje z klimatických dôvodov. Zlé podmienky týchto utečencov, to všetko zvyšuje úroveň hrozby proti ženám ale treba tiež skonštatovať, že za posledných 15 rokov ani jeden legislatívny text, ktorý bol prijatý na európskej oblasti v environmentálnej legislatíve, nemá tú E, dimenziu rovnosti žien, tak žiadam, aby EÚ a členské, štány, e, členské štáty zaintegrovali e, ženskú dimenziu do všetkých svojich dopadových analýz a tiež do legislatívy, ktorá sa týka životného prostredia. Ďakujem pekne. Pani Kiel Nielsen a teraz má slovo na jednu minútu pani Jana Kudakis, nech sa páči. Myslím si, že je to iba asi 100 rokov, kým v spolen- e, odkedy v Spojenom kráľovstve môžu ženy hlasovať. Boj za e, práva žien to nie je nejaký nový fenomén. Po celom svete e, bojujú mnohí stále za rovnosť medzi pohľaviami. Ženy chcú mať nezávislú možnosť voľby, medzi, pokiaľ ide o výber povolania a vôbec o ich život chcú mať rovnako slobodnú voľbu, či sa budú starať o deti, či budú pracovať alebo či budú doma. Treba dať ženám moc. My ako konzervatívci veríme v možnosť voľby, možnosť flexibility pre ženy a v rovnosť. Možno, že e, ne, neumyselne e, e, ženám odoberáme právo moci, keď v ekonomickej klíme, ktorú máme, požadujeme od podnikov nemožné. Sme spoločnosť, eh, kde eh, hodnoty sa menia a komis, pani komisárka celkom správne povedala, povedala že ženy nemôžu eh, byť ponechané pomimo v, v období recesie a musia sa vrátiť do pracovného cyklu. Malé podniky v rámci legislatívy majú, sú vo veľkom riziku, rizikujeme ich zánik. Musíme bojovať za ich práva a takisto za práva žien a za rovnosť, ktorú si zasluhujú. Ďakujem. A teraz má slovo na jednu minútu pani Bicoto. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, za švedského predsedníctva sa vôbec nehovorila o tom, ako žijú neeurópske ženy v Európskej únii. Čo varí tento problém neexistuje, alebo hovorí nechceme vôbec vidieť v súčasnosti životné podmienky moslimských žien vo svete aj v Európe je dramatický. E, moda multikulturalizmu nás viedla k tomu, že sme sa často vyhýbali týmto témam, ale napriek tomu sú veľmi dôležité pre moslimské ženy na celom svete, aj v Európe. Mali by sme sa zaoberať novou výzvou Európania aj Európanky, musia teraz viac ako kedykoľvek predtým pomáhať moslimským žienám v ich bohy za emancipáciu. Treba pomáhať aj tým hnutiam, ktoré sa čím ďalej tým viacej ozývajú, pretože sa hovorí aj o, o moslimskom integrizme a my musíme pomáhať. A my sme pripravení, sme pripravení diskutovať, diskutovať o tom, ako žijú moslimky v Európe a musíme mať aj sílu na, to, na to, aby sme podporili väčšiu slobodu žien, ktoré sú utláčané islamom vo svete. Ďakujem. Pani Bicoto, a teraz má slovo na dve minúty pani Bauer. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prešlo 15 rokov od schválenia akčnej platformy z Pekingu Teraz by sme mohli hovoriť o veľa veciach a oplatí sa o tom hovoriť, ale ja by som sa rada radšej sústredila na niečo, čo ešte môžeme urobiť. Sústrediť sa na našu prácu a my máme len jeden nástroj a to je legislatíva. Za posledných 15 eh, rokov EÚ a členské štáty urobili gigantické kroky vpred, predovšetkým pokiaľ ide o E, prijatia, schválenie jednotlivej legislatívy, boja proti diskriminácii. To všetko bol obrovský krok vpred v prospech vytvorenia situácie, ktorá bude zaručovať rovnaké príležitosti pre mužov a ženy. Ale tiež nemôžeme byť, nemôžeme byť úplne spokojní so situáciou v EÚ ani z hľadiska legislatívy, pretože často vidíme, že právne ustanovenia nie sú dostatočne účinné a napriek tomu, že sa niekedy schváli nejaký zákon, potom sa v skutočnosti v reálnom živote veľa nedeje. Napríklad pokiaľ ide o rovnaké mzdy medzi mužmi a ženami. Už 10 rokov existuje zákon, ktorý uvažuje o tejto diskriminácii, ale tieto rozdiely medzi mzdami nie, že by sa znižovali, ale práve naopak. A ďalší z problémov je prístup k právnej službe, pretože veľmi často e, mať prístup k právu je veľmi drahé. Potom, e, pokiaľ ide o ďalšie aktivity, o realizáciu práv, pokiaľ ide o, o zákony boja proti diskriminácii, veľakrát orgány, ktoré sú kompetentné, nemajú dostatok ľudských zdrojov a podobne. Dúfajme, že tento rok budeme mať príležitosť vyhodnotiť, do akého bodu sú účinné zákony, ktoré tu schvaľujeme a ktoré sa potom aplikujú v praxi. Je jasné, že nie všetko môžeme vyriešiť legislatívne, napríklad stereotypy nezmeníme zákonmi. A veľmi často to je práve dôvod neúspechu. A na záver jedna veta. Niekedy si myslím stojí za to, aby sme urobili taký inventár toho, čo sme urobili, ale tiež sa pozrieť aj dopredu a vedieť, ktorým smerom smerujeme. A v tomto zmysle vkladáme veľkú dôveru do nového zloženia stratégie EU 2020, aby sa brala do úvahy rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami. Ďakujem, pani Bauer. A teraz má slovo na jednu minútu pani Estrela, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, pani komisárka. Áno, spomínali ste viaceré pozitívne posolstvá. Opätovne ste potvrdili vašu vôľu, že chcete konať a musím povedať, že skutočne sme odkázaní na konanie. Teraz 15 rokov po, po Pekingu, žiaľ, musíme skonštatovať, že výsledky sú skutočne chabé. Nie len čo sa týka napríklad chudoby, aj naďalej chudoba má predovšetkým ženskú tvár. Potom aj analfabetizmus, to je ďalší problém, alebo tvár e, nezamestnanosti, nízkej mzdy a tak ďalej. Je tu veľká nerovnosť napríklad pri vzdelávaní, v e, zdravotníctve. Ženy sú hlavnými obeťami, obchodovania s ľuďmi sú obeťami fyzického a psychického násilia. Nie sú dostatočne zastúpené ani v oblasti v politiky. Nie sú zastúpené ani dostatočne v manažmente podnikov a nie sú dostatočne zapojené do príjmania rozhodnutí v ekonomike, ako aj v administratíve, v politike. Na to, aby politiky fungovali dobre, je nevyhnutné, a to vieme všetci, aby sme mali určité indikátory, ktoré sú spolahlivé a ktoré, e, ktoré umožňujú rozdielovať údaje podľa tých pohlaví. To znamená, že dôležité je ich dešifrovať a potom prísť opatrenými. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Estrela. A teraz má slovo na dve minúty pani Jiménez Becerril. Dobrý večer. Ja som neprišla do tohto parlamentu, aby som tlieskala práve schválenému zákonu v Španielsku proti, e, teda za prušenie tehotenstva. Ja stále myslím na ľudský život a som tu preto, aby som obhajovala ženu, ktorá je v nebezpečenstve, napríklad násilím proti nej a aby mohla žiť v bezpečnom priestore. Uznesenie z 12. februára 2006 tohto parlamentu odporúča členským štátom, aby mali toleranciu nula k akémukoľvek druhu násilia a aby prijali opatrenia pre lepšiu ochranu obeti. Štokholmský program vytvoril priestor e, spravodlivosti, bezpečnosti a slobody pre všetkých občanov a tam je prioritnou boja, pro, boj, priorita boj proti násiliu na ženách. Je to tiež priorita španielského predsedníctva a e, španielské predsedníctvo spustilo iniciatívu Eurozatýkača, proti e, zločinom a pro, teda tým, ktorí spôsobujú zločiny na ženách. V Európe bez hraníc e, boj proti tomuto násiliu by tiež nemal poznať hranice. Mali by sme sa snažiť harmonizovať našu legislatívu, aby boj proti násiliu na ženách prekonal legislatívne prekažky a aby nakoniec aspoň v rámci EÚ sme mohli obraňovať život žien a ich detí. A preto žiadam Európsku komisiu a radu, aby urobili všetko preto a všetko, čo majú k dispozícii, aby európsky e, príkaz pre ochranu obetí je to veľmi účinný nástroj proti beztrestnosti. Je to veľmi účinný nástroj pre nás všetkých. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujem pani Jiménez Beseril. A teraz má slovo na jednu minútu pani Garcia Perez, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Teraz pred 15 rokmi viac ako 30 tisíc žien sa spojilo vo svojom hlase, vo svojich myšlienkach, aby dosiahli pokrok v spravodlivej spoločnosti. Pochádzali z rôznych spoločností, kultúr, ale bol ich spoločný cieľ bojovať za uznanie práv a rovnoprávnosti žien a mužov, za eh, svoje právo za rozdelenie zodpovednosti za sexuálne a reproduktívne zdravie. Tieto ciele sú stále prítomné aj dnes a teda ešte pred nami ostáva dlhá cesta a treba urobiť veľa práce. A v tomto uznesení sú aj také základné otázky, aby Európska komisia rozvíjala svoj program e, v súvislosti s akčnou platformou Pekingu a podobne. A nesmie zabúdať na rodovú dimenziu vo svojich dokumentoch. Je dôležité, aby Európa bola odvolávkou pre celý svet v tejto oblasti, ale naše úsilie nesmie zabúdať na všetky ženy, ktoré žijú v EÚ a ktoré trpia nedostatkom základných práv. Kvôli nim a kvôli Európankách musíme bojovať a pracovať ďalej. Ďakujem za pozornosť. Maria Vážený pán predseda, drahí kolegovia, pani komisárka, chcem e, privítať e, toto uznesenie o akčnom programe OSN o rovnosti medzi mužmi a ženami. Ešte dnes e, nerovnosť existuje v mnohých sektoroch. Myslím na zamestnanosť, kde rozdiel v platoch je flagrantný a myslím takisto na zmierenie a harmonizáciu profesionálneho a osobného života. Napriek úsiliu a boju proti nerovnosti všetky ciele e, tohto pekinského programu neboli plne realizované my mus, nemôžeme do nekonečna definovať naše ciele. Musíme prehodnotiť naše prostriedky na ich realizáciu. Európska únia potrebuje svoju stratégiu v rámci cieľov tohto programu OSN, ktorý má tri uh, osy. Poprvé, musíme sa orientovať na krátky, stredný a dlhodobý program. Z krátkodobého hľadiska treba prehlbiť tieto aspekty vo všetkých oblastiach, aj v E, v rámci ekonomickej krízy je dôležité vyhodnotiť dosah krízy na zamestnanosť a ekonomickú situáciu žien. Tieto indikátory sa musia takisto sústrediť na sociálne, ekonomické a environmentálne aspekty. Na národnej úrovni treba zo strednodlhého hľadiska poskytovať štatistiky preto je potrebné revidovať pravidelne indikátory v rámci akčného programu a treba to robiť na základe politického, ekonomického, sociálneho kontextu. E, tieto dva aspekty umožnia koherentný prístup pri realizácii týchto cieľov. Z dlhodobého hľadiska musíme bdieť nad politikou rovnosti medzi mužmi a ženami. Musíme sa snažiť o výmenu skúsenosti medzi členskými štátmi, ako aj o to, aby naše európske programy boli koherentné s ostatnými programami. Takýmto spôsobom zvýšime naše šance na splnenie týchto cieľov. A teraz pani Costa, jedna minúta. Vážený pán predseda, pani komisárka, pekinská stratégia sa situuje teraz do rámca krízy zamestnanosti, ekonomickej krízy, ktorá vládne vo svete a dotýka sa miliónov mužov a žien. Preto je dôležité zrevidovať model rozvoja pracovných trhov a sociálnej politiky. EÚ musí byť v centre týchto obáv, musí sa snažiť o posilnenie politík v oblasti environmentálnych aspektov mikrokreditov. Ďalej treba dbať o zosúladenie profesionálneho a rodinného života. E, treba dieť nad udelovaním rodinnej, materskej dovolenky a treba ženy podporovať aj v boji proti e, obchodovaniu s ľuďmi je dôležité vychádzať z uznesení, ktoré boli prijaté na viacerých úrovniach. Preto je dôležité, aby sme našu podporu e, venovali spolupráci rozvojovej, treba sa sústrediť na e, ženy v Afrike, pretože vieme, že v Afrike je situácia kritická. Preto by bolo dobré, pani komisárka, pán predseda, aby delegácia v New Yorku, naša delegácia v New Yorku, získala podporu na e, udelenie Nobelovej ceny mieru pre ženy z Afriky, ktoré pracujú a žijú v tých krajinách, ktoré sú postihnuté konfliktami a vojnami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Silvia Kosta, jedna minúta pani Silvegio. Dnes hovoríme o rovnosti žien a mužov 15 rokov po prvej pekinskej konferencie a zároveň máme rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Treba prepojiť tieto dva body, pretože ženy sú prvé obete chudoby. Vo Francúzsku ženy sú 80%, predstavujú 80% eh, zamestnancov na dobu určitú. Zarábajú menej ako je minimálny plat k tomu treba pridať ešte skutočnosť, že priemerná odmena medzi mužmi a ženami je veľmi nerovná. Takže e, rovnosť medzi mužmi a ženami je vo veľkej časti ešte stále teóriou. Žena musí často pracovať aj v rodine, a mm, zarába nakoniec menej. Preto musíme mať našu verejnú politiku, ktorá by sa zameriavala na tieto nerovnosti tak na pracovnom trhu, ako aj v domácnostiach. Treba tomu prispôsobiť sociálny systém, ktorý by viac odpovedal požiadavkám žien. Inak pekinské ciele budú len na papieri. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pani Guillaume. A teraz ďalej jedna minúta pani e, Máme obrovský potenciál v Európskej únii, aby sme dosiahli svoje cieľe v oblasti hospodárskeho rastu a sociálnej súdržnosti. Únia urobila veľký pokrok pri realizácii pekinskej platformy. Nemôžeme však byť úplne spokojní so súčasnej situácii. Správa o implementácii tejto platformy poukazuje na to, že e, e, Európska únia nedosiahla ešte všetky stanovené v tomto dokumente ciele. Ukazovatele e, z Pekingu by mali byť presadzované pri národných programoch reforiem aj e, v národných správach o sociálnej inklúzii a sociálnom zabezpečení. Stále nám chýbajú spolehlivé a porovnateľné údaje na úrovni jednotlivých štátov a únie. Potrebujeme stanoviť také indikátore ako chudoba medzi ženami alebo nasilie páchané na ženách. Inštitút pre e, rovnaké príležitosti okrem iného sa bude zapodívať hľadaním porovnateľných údajov a riešiť s tým súvisiace problémy ciele stanovené e, v programe inštitútu e, rátajú s e, realizáciou indikátorov z Pekingu. V čase hospodárskeho úpadku treba posilniť pos- rovnosť. Ďakujem pani Blenkievičute. A teraz prejdeme k prejdeme k vystúpeniam KHDI. Na jednu minútu dávam slovo pani Martinez. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem kolegom za príspevok k tejto diskusii. Prednedávnom som hovorila pred skupinou na vysokej úrovni so ženami, ktoré majú vysoké postavenie a vyjadrili znepokojenie. Chcela by som trošku potočiť našu e, diskusiu. Aj kolegovia vľavo, keby prosím vás sa nesmiali, pán predseda, mohli by sme pozvedať týchto kolegov, aby sa nesmiali. Prosím vás, prepačte, priateľa z Británie. Ospravedlňujem sa. Ďakujem. Ospravedlňujem sa, že som vás e, mala pripomenúť, ale nie je to príjemné, keď sa snažíte hovoriť. Možno, že vás to nezaujíma, ale niektorým e, iným to bude zaujímavé. Takže chcela by som poukázať na tom, že príliš veľa času snažíme sa e, venovať tomu, aby sme vytlečili ženy do určitých profesí a nevenujeme sa tomu, že muži niekedy sa nevenujú určitým profesiám, lebo nedostávajú dobrý plat neplatíme dostatočnú e, plácu ľuďom, e, ktorí e, robia výuku. A treba uvažovať o tom, ako rozdielujeme plat. Možno aj tam treba e, zabezpečiť rovnosť. Myslím si, že treba sa venovať e, týmto otázkam, ak chceme dosiahnuť skutočnú rodovú rovnosť. Myslím si, že španielské predsedníctvo veľmi znepokojuje otázka úlohy žien v polnohospodárstve. Naozaj zohrávajú obrovskú úlohu. Samozrejme, že sa to necení a sa, to, sa na to zabudá a je to dôležité hľadisko budúcich reforiem polnohospodárskej politiky. A ešte dve veci, ktoré by som rada spomenula. Mnohé ženy vystúpili v tejto diskusii, ale musíme byť úprimní, e, ako veľa máme E, deti. Mohli by sme byť tu, e, keby sme nemali o to postarané. A napokon, e, e, pán predseda, mňa predsa len prerušili. Treba uznať aj ženy z Iránu. Včera sme vypočuli ich hlas a myslím si, že tento parlament, parlament svojej diskusii by mal uznať ich boj. A poprieť im veľa úspechov. Ďakujem pekne. Pani Pakes. A teraz jedna minúta, pani Tikau. Vážený pán predseda, pani komisárka, rovnosť medzi mužmi a ženami je e, dôležitým znakom a je to súčasťou našej legislatívy. V roku 2009 e, e, ženy predstavili iba 24% medzi poslancami národných parlamentov a 33% e, medzi vedúcimi predstaviteľmi európskych e, spoločností, 18% učiteľov. E, vo verejných e, univerzitách je zastúpené ženami. 8,3 mladých žien e, absolvovali stredné školy a viac ako 15 absolventov u vysokých škôl v Európskej únii to sú ženy. Stratégia v oblasti hospodárskeho rastu a zamestnanosti sa zakladá na 65 zamestnanosti žien v roku 2011, avšak riziko chudoby medzi ženami spôsobujú rodiny iba s jedným rodičom, kde iba žena vykonáva úlohu rodiča. A je to veľmi e, zložité z hľadiska plánovania vlastnej kariéry treba e, zabezpečiť e, podmienky na zosledenia pracovného a rodinného životu života. A chcel by som spomenúť aj zariadenia pre starostlivosť e, o, o ženy. 30 e, detí vo veku e, menej ako 3 roky by mali mať možnosť využívať takéto zariadenia. Ďakujem pani Tikau a teraz na jednu minútu pani Figueredu. Vážený pán predseda, pani komisárka, v okamihoch, keď sa približuje oslava Medzinárodného dňa žien, a z tého výročia a 15. výročia schválenia akčnej pekingskej platformy konštatujeme, že pretrvávajú vážne problémy v živote žien. Ženy sú obeťami prekernej práce, prepúšťania, nerovnosti, prístupu krízy kapitalizmu, násilia v spoločnosti, eh, v práci, v rodine, Chudoba má ženskú tvár a vrátane v Európskej únii, kde 85 miliónov ľudí žije v chudobe. Takto nielenže podporujeme uznesenie, ktoré schválil Výbor pre práva žien, ale rovnako dúfame, že väčšina členov parlamentu schváli aj tie odseky, kde sa zdôrazňuje dôležitosť sexuálneho a reprodukčného zdravia a príslušné práva sú neoddeliteľnou súčasťou ženských práv a že budeme vyvíjať úsilie na zlepšenie reprodukčného zdravia žien na európskej a svetovej úrovni. Je potrebné skoncovať s nerovnosťou, so stereotypmi a treba presadzovať rovnosť medzi ženami a mužmi aj v sociálnej oblasti. Ďakujem pani Figueiredu, hovorí pán predseda a teraz pani Kretu jednu minútu. Ďakujem pekne. Jednou z aktivít e, definovaných v Pekingu v roku 1995 e, je boj proti násiliu páchanému na ženách. Po uplynutí 15 rokov naše úsilie zamerané na zlepšenie situácie žien e, vo svete je mm, nedostatočné. Mnohé programy sú vzdialené realite a mileniové ciele neboli splnené. Bohužiaľ, kvôli e, domácemu násiliu, e, znásilneniu a sexuálnemu otroctvu e, ženy trpia po celom svete. Bez hlubšej zaangažovanosti Európskej únie nie je možné hovoriť o úspechu. Potrebujeme mať komplexnú stratégiu boja proti chudobe, nedostatku vzdelania, beztresnosti všetko, proti všetkomu, čo podporuje aj prostitúciu nasilie páchané na ženách nie len príčinou, ale aj dôsledkom faktorov, ktoré treba riešiť. Ďakujem, pani Kretu. A teraz na jednu minútu pán Obermajer. Danke, Herr Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že je to, je to dobrý signál, eh, že počas eh, tejto diskusie skutočne sa diskriminujú ženy. Myslím si, že táto platforma eh, z Pekingu potiera diskrimináciu. Ženy nemôžu byť stavané na nižšiu úroveň ako muži, no, ale taká otázka ako kvoty na ženy a pozitívna diskriminácia, to nie nie sú vhodné nástroje ja skutočne nie som za to, aby e, bola kvóta žien aj pri, e, e, pri menovaní komisárok do komisie. Mali by sme skutočne sa zaoberať tými ženami, ktoré sú diskriminovaní. Tých, pri, tých v Európe a zdá sa, že žijú v akomsi paralelnom, sekundárnom svete. Ako, ako môžeme dopustiť to, že mohamedánske ženy sú diskriminované a, a jednoducho Jednoducho to ide od rodinného života, vzdelávanie a až po začlenenie sa do pracovného života. E, skutočne e, mohamedánske ženy zjadajú k nám, e, že s tým niečo urobíme. Kde je tá Európa, keď ju potrebuje človek? Ja si myslím, že mali by sme prestať s diskusiami o kvótach, ale mali by sme skutočne hovoriť o slobodách vo všetkých formách. Sloboda je to heslo Európy a takáto diskriminácia žien na to, v tomto okolí nemá iba miesto. Ďakujem, pán Obermajer. A teraz na jednu minútu pani Flašíková Beňová. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nebyť e, predrečníka, vás a pána ministra, tak by sme tu boli taký ženský spolok, ktorý si rozprávame o tom, ako treba zlepšiť rovnoprávnosť žien a mužov. E, je to nesporne ale jedna z najdôležitejších tém modernej spoločnosti a súčasnosti a ja súhlasím s kolegyňou Svensson, že je nevyhnutná aj koordinácia aktivít na všetkých úrovniach na úrovni európskej únie je okrem samotnej problematiky pretrvávajúcej nerovnosti žien a mužov eh, absencia aj kvalitnejšie rodovo odlíšeného vypracovania dohodnutých ukazovateľov napríklad v oblasti chudoby žien násilia na ženách či ľudských právach žien. preto by mala komisia zadať eurostatu úlohu zintenzívniť vzťahy v koordinácii získavania porovnateľných údajov či už od členských štátov a zároveň tlačiť na členské štáty aby s eurostatom aktívne spolupracovali napriek tomu patrí európska únia e, predsa len k svetovým lídrom v oblasti rodovej rovnosti a myslím si že o príklady z tej dobrej praxe ktorú už v európskej únii máme a v členských štátoch by sme sa mali podeliť aj na tej globálnej úrovni a to dobré čo sa nám podarilo by sme mali preniesť aj na ďalšie rokovania. verím že o päť rokov keď bude twenty rokov po pekingu by sme mohli konečne osláviť väčší pokrok v riešení globálnej nerovnosti mužov a žien. ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani Flašíková. A teraz na jednu minútu pani Verman. Geschlechter Nička si nezapla mikrofón. Rovnosť pohlaví je základným princípom EÚ. Tento princíp je zakotvený vo všetkých zmluvách, je na webových stránkach, je veľmi často citovaný. Preto sa nastoluje otázka, preto, prečo sa o tom stále len hovorí. E, myslím si, že skutočne zatiaľ sa o tom príliš hovorí a málo sa čo robí. E, skutočne e, máme novú Lisabonskú zmluvu a nemožno spochybňovať rovnoprávnosť žien a skutočne začať konečne e, s činmi v tejto oblasti. Ďakujem. A teraz v mene rady dávam slovo pánovi Lópezovi Garidovi. Nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda. Ja plne zdieľam všetky vystúpenia rečníčok, ktoré tu odzneli. Všetko to boli rečníčky, okrem jedného vystúpenia pána Obermajera, ktoré len čiastočne zdieľam. A musím povedať, že to je, tieto vystúpenia sú vyjadrením Vystúpenia všetkých poslankyň sú vyjadrením novej etapy, ktorá sa začína v Európskej únii aj v oblasti e, rodovej rovnosti. Rodová rovnosť, e, s nej nemajú úžitok len ženy, z nej majú užitok aj muži. A rodová rovnosť je e, základný princíp a preto som si myslel, že dnes, nevys- že dnes vystúpi pri najmenšom toľko mužov ako žien, lebo sa nás to týka všetkých a nie iba žien. A ja si myslím, že Európska únia stavila veľmi inteligentne na rovnosť rodov. V druhom článku sa hovorí po krát e, medzi primárnymi e, právami o rovnosti žien a mužov. V článku 8 e, zmluvy Európskej únie sa hovorí, že všetky politiky Európskej únie musia rešpektovať tieto aspekty. To znamená, že rodová rovnosť je v srdci všetkých politických oblasti, je to, je to, základný prvok všetkých politík a teraz je dôležité zaviesť to do praxe aj v, aj v tomto období, aj v tomto mandáte. E, Španielske predsedníctvo to chce robiť, Európska rada to chce robiť, e, veríme, že komisia bude s nami spolupracovať. Včera sme mali v Madride E, zasadnutie. Pani komisárka Reding tam bola prítomná a sme presvedčení, že budeme úzko spolupracovať s komisiou aj v oblasti rodovej rovnosti tak, aby sa táto rodová rovnosť stala realitou, väčšou realitou už počas tohto predsedníctva určite, že nás čaká 8. marec, to je veľmi dôležitý dátum, Medzinárodný deň žien, keď Európsky parlament v Štrásburgu bude hovoriť o charte žien a v ten istý deň rada bude diskutovať na svojej schôdzi o rovnosti v prepojení na sociálnu súdržnosť, teda rodová rovnosť plus sociálna súdržnosť a e, vykorenenie násilia. Čiže vaše vystúpenia mnohé spomínali práve potrebu E, odstránenia rodového násilia, lebo to najhoršie, čo máme v našej spoločnosti, to je násilie páchané na ženách. A myslím si, že práve boj proti násiliu páchanému na ženách e, bude e, centrálnym prvkom E, našich aktivít v budúcich mesiacoch. Rátame s plnou podporou e, komisie aj parlamentu. Ďakujem, pán López Garido, hovorí pán predseda. A teraz v mene komisie dávam slovo pani komisárke Reding. Vážený pán predseda, smernice, ktoré nastolujú rovnosť, e, sa začali príjmať v 70. rokoch. Odvtedy viaceré smernice nielen e, zmenili legislatívu členských štátov. Treba si uvedomiť, že vo mnohých členských štátoch neexistovala žiadna legislatíva a preto smernici tvorili takúto legislatívu, ktoré zabezpečovali rovnosť mužov a žien na všetkých úrovniach spoločnosti. Napriek tomu, a tu máte pravdu, stále pozorujeme, že máme dobrú legislatívu, avšak prax pokulháva preto si myslím, že prvá vec, ktorú treba urobiť, nie je tvoriť nové zákony, ale zabezpečiť, aby e, existujúce zákony sa uplatňovali v spoločnosti. Snívam, že príde okamih, keď budeme v tomto parlamente diskutovať tak, že budeme mať 50 e, mužov a žien bude zastúpených e, medzi rečníkmi. Snívam o tom, že už nebudeme potrebovať E, oslavovať Medzinárodný deň žien, pretože nebudú žiadne problémy. Samozrejme je dobré o tom snívať, avšak prax je iná a musíme sa chopiť e, e, našich úloh a preto som veľmi povďačná španielskému predsedníctvu, ktoré nastolilo otázku žien medzi svoje najvyššie priority. A som odhodlaná spolu s kolegami v kolegiu zabezpečiť e, otázky e, e, odzrkadlenia tejto problematiky vo všetkých prejavoch politiky a spoločne s kolegom Andorom, ktorý má na starosti oblasť zamestnanosti, budeme sa snažiť, aby v programe pre rok 2020, aby sa to prakticky realizovalo. Pokiaľ ide o ostatné prvky, ako už som povedala, budem spolupracovať s výborom pre ženy, pri vypracovaní novej stratégie zabezpečenia rovnosti. A otázky ako nerovnaké eh, mm, odmeňovanie eh, alebo eh, úťažien žien pri rozhodovaní budú mať veľmi významnú úlohu. Ide o strukturálne problémy, ktoré treba riešiť. Ide samozrejme aj o problematiku spoločnosti a tá problematika je hlboko zakorenená a treba ju riešiť a samozrejme získovať pritom e, pomoc e, organizácií žien e, alebo príslušných ministerstiev členských štátov. Musíme zapojiť národnú legislatívu a európsku legislatívu. A napokon táto otrasná otázka násilia páchaného na ženách. Takže to musí byť v stredobode pozornosti práce, ktorú budeme robiť. Napriek tomu, milé dámy, keď vaše silné delegácie e, pôjdu do New Yorku na oslavy 50, 15. výročia Pekinskej platformy. Myslím si, že budete mať e, e, niečo, na čo ste hrdí, pretože keď sa pozriete na to, čo sa podarilo dosiahnuť počas ostatných 15 rokov, nie je toho málo. Samozrejme, nedosiahli sme ešte vysnívané ciele, ale veľmi veľa sme urobili. A Myslím si, že vďaka svojim skúsenostiam e, môžeme pomôcť e, ženám aj na iných kontinentoch. A to bude témou e, stretnutia v New Yorku. Nebudeme sa dívať iba na to, čo dosiahnu európske ženy, ale čo všetko európske ženy a naša politika, politika v oblasti rozvoja urobiť na prospech žien na iných kontinentoch. A v tomto zmysle si myslím, že charta základných práv ktorá e, je krásna, vynikajúca, ktorú si musí prečítať každé dieťa e, v európskych školách, e, každý študent na vysokých školách. Táto charta základných práv v skutku kladie správnu otázku. Naozaj neexistuje žiadny rozdiel medzi mužmi a ženami. Sú si rovní a je E, našou povinnosťou, aby sme zabezpečili, aby táto zásadná otázka v prípade, keď sa nerieši e, v e, uplatňovaní, pri uplatňovaní zákonov, musíme konať, pretože treba sa k tomu vyjadriť nielen v parlamente, treba sa k tomu vyjadriť aj u seba doma, vo vlastnom štáte a poukázať na problémy, ktoré vyvstávajú, ktoré sa neriešia. Netreba zostávať ticho kým e, sa problém nevyrieši. A chcel by som e, vyzvať všetkých múzov, ktorí sú tu prítomní. Poprosím vás, aby ste sa pripojili ku hlasom aj našich žien. Okay, Commissioner. You know, the chair cannot make any comment. Nuž, predseda nebude sa k tomu vyjadrovať. Nebudem ani ja. Este... Takže tento bod už je podporený príslušným uznesením, o ktorom budeme zajtra o pol dvanástej hlasovať. No a teraz prejdeme e, k jednominútovým e, vystúpeniam v súlade s článkom 150 rokovacieho poriadku. Budeme dávať prednosť tým poslancom, ktorí